new one with only six reports. Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do... Dámy a páni, kolegovia, budeme pokračovať vysvetľovaním hlasovania. Práve sme ukončili hlasovanie a preto Začneme najprv vysvetľovaním hlasovania, ktoré sa týka správy Krisa Davisa o nízkouhlíkovom hospodárstve do roku 2015, ktoré bude konkurencieschopné. Michal Kabinsky, jedna minúta, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, samozrejme ciele, ktoré sú v tejto správe vytýčené, sú takými cieľmi, ktoré sú ambiciozne, pretože ochrana životného prostredia by nás mala všetkých zjednocovať. Treba však poukázať na to, že nedávno Európska únia preukázala trend reštriktívnych pro-environmentálnych riešení v takých situáciách, kedy ciele EÚ e, nezdieľajú najväčší znečisťovateľia sveta, napríklad India a Čína. Nesmieme strácať zo zreteľa ani fakt, že v EÚ budú platiť e, veľkú cenu za takéto vznešené ciele, ktoré si berieme na bedra, tie ekonomiky, ktorých, e, ktoré nie sú až také rozvinuté a robustné. Preto som nemohol hlasovať za tento dokument. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Teraz jedna minúta. Francesco De Angelis. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem vám za slovo. Keby sme schválili túto správu, tak prispejeme k tomu, že zvýšime úroveň investícií a týmto spôsobom zaručíme industriálnu budúcnosť Európskej únie. Musíme stimulovať naše priemyselné odvetvia a podporovať investícii aby bolo možné podporiť rast hospodárstva a zároveň znížiť emisie CO2. Je dôležité, aby sme zároveň v tom istom čase nepodkopali konkurencieschopnosť EÚ. Práve naopak musíme ju zvýšiť. A práve preto musíme nájsť obnoviteľné zdroje energie, šetriť a investovať do zelených energií, čistých energií. Musíme naozaj zrýchliť v týchto úsiliach, aby sme e, nezaostávali za ostatným svetom a skutočná zelená ekonomika podporí naozaj trvalo udržateľný rozvoj a rast. Ďakujeme, hovorí predseda. Slovo má teraz na minútu pán Sonik. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem nadviazať na Davisovú správu a na vyjadrenia komisie k nízkouhlíkovému hospodárstvu do roku 2015. Raz, rád by som zdôraznil dve veci. Musíme si uvedomiť, aké náklady budú mať redukcie CO2 a po druhé, je tu neistota, ktorá sa týka rozličných práv priemyselných odvetví. Priemyselné odvetvia potrebujú jasný signál, aby investovali, ale ten istý materiál, ten, tá istá tematika, s ktorou tu pracujeme, už e, bola známa pred mnohými rokmi a priemysel si naplánoval už investície do roku 2020. Toto má byť nejaká právna istota, nejaká istota právnych noriem, pretože máme predsa už stratégiu znižovania uhlíkových emisií. Nie všetky dohody z roku 2008 sa už uviedli do praxe. Musíme sa stále ešte dohodnúť na balíčku legislatívnych opatrení a je priskoro na novo ešte výraznejšie znižovať CO2. Jedna minúta, pán Bielan, hovorí pán predseda. Vážený pán predseda, ja som hlasoval za odmietnutie tejto správy, pretože táto stratégia je e, zvláštna. Polská vláda tiež proti takejto téme hlasovala, pretože by sme sa k tomuto mali začať venovať až po troch rokoch, po rokovaniach o zmene klímy, veď nevieme, ako bude vyzerať v nasledujúcej dekáde európske hospodárstvo. Musíme e, keby sme eliminovali také priemyselné odvetvia, ktoré sú uhlíkovo náročné, v Poľsku by sme sa naozaj zbavili mnohých, mnohých zdrojov, mnohých priemyselných podnikov, zvýšili by sme prevádzkové náklady. Toto všetko by znížilo e, priemer, úroveň života priemerného Poliaka. Práve preto nesúhlasím s postulátom komisie, ktorá chce predávať e, prebytkové emisie CO2, CO2 ďalej. Ďalší rečník na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Znižovanie skleníkových plynov je dôležitý cieľ ochrany klímy, no mm, ja považujem e, e, túto e, samotnú koncentráciu na jednom ukazovateli, to znamená znižovanie emisí CO2 ako nesprávne, pretože je to základ nesprávne stimuly. Musíme celkovo úsporne zaobchádzať s našimi prírodnými zdrojmi. A k tomu znižovanie emisí CO2 nesmú značať na svojom chrbte jednotlivé sektory a e, práve v našom hospodárstve sú tie ciele príliš vysoko stanovené a aj e, vedecky nie sú odvodniteľné, hlavne čo sa týka e, terajšieho stavu potreby potravín a poľnohospodárstvo nie je problém, ale riešenie, pretože práve u ňom môže sa zabezpečiť prirodzený obeh týchto látok a preto som sa musel zdržať hlasovania pri tomto návrhu. Ďakujem pekne. Teraz pani Basescu má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože podporujem príspevok Európskej únie k plneniu zmluv o ochrane klímy a myslím si, že musíme tento plán dlhodobo plniť v kontexte stratégie EU 2020 a e, tým pádom e, môžeme zabezpečiť e, trvalo udržateľný rast a zelenú energetickú stratégiu. Môj štát podporuje prijatie tohto dokumentu, no chcem povedať, že Rumunsko a ďalšie východoeurópske štáty sa domnievajú, že veľmi Dôležité zachovať e, to meritko a etalon z 89. čo týka budúceho vývoja a takto bude mať e, jasný dôkaz o pokroku, ktorý dosiahli tieto členské štáty pri znižovaní emisí CO2. Tiež sa domnievam, že musíme e, vyjasniť tento program vo veci um, vodu nadbytočných kreditov z kiotského systému tiež musíme zohľadniť všetky možné alternatívy, ktoré e, by e, mohli podporiť čo najširší konsenzus medzi členskými štátmi. Jedna minúta. Ďakujem. Teraz pán Kelly, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. V tejto správe je veľa dobrých odporúčaní, no je to aj e, veľa rozpor plných odporúčaní a nakoniec e, väčšina z nich e, bola zamietnutá a prišli sme k e, uspokojivému riešeniu a záver na šťastie. Prvé slovo je konkurencieschopnosť, pretože sme v hospodárskej kríze a keď chceme umožniť rast európskej ekonomiky, potrebujeme pracovné miesta, nové odvetvia a potrebujeme byť konkurencieschopní vo svete a musíme to tiež vyjažiť s našimi obavami o ochranu životného prostredia a niektoré z týchto návrhov v skutočnosti poškodia našej ekonomike a niektoré boli zamietnuté, iné možno nie, ale skutočným kľúčom pre Európu je zabezpečiť, aby iné štáty, hlavne Čína, India, a všetky e, štáty na celom svete konali globálne, aby riešili globálny problém a to je naša výzva. Ďakujem bardzo. I kolejný ostatný. Ďakujem pekne a posledný rečník, pán Tanok. E Spolu so zvyškom skupiny ECR som sa začal hlasovanie o správe k um, tomuto návrhu nízkouhlíkovej ekonomiky do roku 2050. A toto je uh, dobrý dôvod z mnohých príčin, ako napríklad boj uh, proti klimatickým zmenám uh, a šetrenie uhľovodíkových zdrojov. Ale um, nepodarilo sa uh, tu um, povedať potrebné a tiež sa tu vyzýva komisia, aby použila dosť radikálne e, intervenčné opatrenia, aby riešila zlehne trhu e, z systému e, obchodovania s emisnými kvotami. Časť z toho zahrňa aj obchodovanie s emisiami v leteckej doprave. A my si myslíme, že jadro z tohoto návrhu bolo oslabené a nedomnievame sa, že môžeme prijať e, tie ustanovenia, e, ktoré sú zamerané hlavne na klimatické zmeny v tejto správe, hlavne vo veci poľnohospodárstva a financovania regionálneho rozvoja, preto sme sa zdržali. Prehodíme do Ďakujem pekne teraz k vysvetleniu hlasovaní o, um, o um, diskriminačných e, stránkach na internete a reakcie vlád. Teraz má slovo pán poslanec Kaminsky parlamencie europejskim to čo dzieje się ostatnio čo sa deje nedávno v Holandsku? Jedna politická strana, ktorá podporuje Holandsku, ktorú podporuje holandská vláda, používa nenávisť voči migrantom zo strednej a východnej Európy pre svoje vlastné politické záujmy. A vehementne, razantne sme proti takémuto niečomu. Som rád, že to, čo sa deje v Holandsku, naozaj vyvolalo takú opozíciu časti Európskeho parlamentu. Ale bohužiaľ, takéto udalosti sú pozorované nielen v Holandsku. Máme tu hlasy proti polským emigrantom, ktoré silnejú v Spojenom kráľovstve. Dokonca aj niektorí členovia politických strán, ktorí sú zastúpení tu v parlamente, sa ozvali v tomto zmysle. Ja navrhujem, aby naozaj naši poslanci apelovali na svojich britských kolegov, aby upustili od takejto retoriky. Pán Hanach, ďakujem za slovo. Snemovňa e, stále deklamujúco hlasuje, stále sú tu nejaké vyhlásenia a rezolúcie. My by sme mali ale radšej ovplyvňovať reálne výsledky v reálnom svete. Pozrime sa na krízu, ktorá je za oknami. Grécko padá, bankrotuje, v stredozemí sa dejú zlé veci a my sa tu bavíme o nejakej web stránke v Holandsku. My sme neodsúdili ani len autorov tých, tejto web stránky a jednoducho im poskytujeme veľkú publicitu, keď sa o tom toľko hovorí. To predsa nesúvisí s holandským premiérom. Možno holandský premiér môže protestovať, že nemieni venovať každú minútu tomu, s čím nesúhlasí jednoducho musí viesť krajinu a on sa s tým musí vysporiadať. Pretože tu je oko za oko, zub za zub. Jedna skupina politická sa pomstí druhej za nejakú rezolúciu, za nejaké vyhlásenie, veď toto všetko narúša našu kredibilitu, našu dôveryhodnosť v očiach voličov. Točíme sa na mieste, venujeme sa takýmto, takýmto záležitostiam politikárčeniu a ne, nevenujeme sa veciam, ktoré trápia skutočný svet. Ďakujeme vám, hovorí predseda. Pán Čaba Šokor. Ďakujem za slovo, pán predseda. Situácia je veľmi zaujímavá v jednom zo zakladajúcich štátov EÚ, v štáte, ktorá má, ktorý má silnú demokratickú tradíciu a silnú liberálnu tradíciu. Hovorím tu o Holandsku, pretože sme sa dožili otvorenie xenofobnej web stránky, e, ktorá s tichým súhlasom vlády podnecuje nenávisť voči občanom iných členských štátov EÚ. Naozaj táto praktika je to čosi, čo treba odsúdiť aj keby išlo o občanov z inej krajiny ako krajiny EÚ, ale sú to občania z inej krajiny Európskej únie. Práve preto sa musíme proti takémuto čomu si postaviť. Vyhneme sa tomu, že by sa Európa rozdelila na dobrú Európu s dobrými občanmi a zlú Európu so zlými občanmi, pretože v súčasných okolnostiach potrebujeme viac solidarity a viac Európy a nie, aby sme podporovali nenávisť. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz Norika Nikolaj. Ďakujem za slovo, pán predseda. Toto uznesenie možno predznačuje začiatok niečoho, pretože sankcionuje informácie na internete, xenofobická web stránka, ktorá sa postavila proti východoeurópskym krajinám, bola potrestaná. Je to poprvý raz, čo je, takémuto niečomu sme svetkom. Ja by som apelovala na koaličnú vládu. Máme tu kresťanských demokratov a liberálov. Takáto vláda v Holandsku, ktorá pozostáva z, z takýchto ľudí, toleruje túto web stránku. Chceme, aby to zarezonovalo v politike. Chceme, aby sme odsudili antagonizmus medzi politickými skupinami, pretože kresťanské demokratky a liberáli musia prevziať zodpovednosť za to, čo sa deje. Myslím si, že prostredníctvom občiansk občianskeho vzdelávania, kampaní a informovanosti by sme mohli sa pokúsiť zastaviť takéto veci, pretože sa to deje práve v kríze. Kríza e, môže z, z, narušiť demokratické práva v EÚ. Ďakujem. Teraz na jednu minútu Zuzana Rojtová. Je to facka demokracii, keď vláda demokratickej krajiny nedokáže jednoznačne odsúdiť portál, ktorý podnecuje ku xenofóbii a nenávisti v krajinách v rámci Európskej únie. Druhým krokom by mohlo byť napríklad označovanie obchodov a tretím viditeľné označenie na odevoch stredoeurópanov. Nemáme preklad z češtiny do angličtiny, pani Rojtová, poprosíme. Je to teraz v poriadku, pýta sa pani Rojtová. Začnite prosím od začiatku, prosí predseda. Kolegovia, je to facka demokracii, keď vláda demokratickej krajiny nedokáže jednoznačne odsúdiť portál, ktorý podnecuje ku xenofóbii a nenávisti medzi národmi vnútri únie. Druhým krokom by mohlo byť aj označovanie obchodov a tretím viditeľné označenie na odevoch všetkých východoeurópanov a stredoeurópanov. Nemali by sme sa uspokojiť iba s, takou, s takýmto uznesením. Náš tlak by nemal pojaviť až dokiaľ pán premiér Holandska Rutte neodsúdi tieto hanebné stránky a nespraví právne kroky k uzatvoreniu. Toto je diskriminačné a je to v rozpore so slobodami únie. Je to podnecujúce nenávisť a rozdeľujúce európsku spoločnosť. Je chyba, že holandská vláda a médiá nedokážu čeliť xenofóbnym náladám jasnými argumentami. 20 rokov Holandiania profitovali z postkomunistickej východnej Európy. Iba v Poľsku investovali 23 miliard eur. V Českej republike stovky Holandianov e, majú druhý domov, kúpili si druhý domov a 100 tisíc robotníkov a ďalším pracovníkom pomáhajú rozvíjať holandské hospodárstvo priamo v Holandsku. Očakávame teda, že väčšinová holandská spoločnosť sa jednoznačne postaví proti xenofóbnym náladám. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Kolejný mluvca to pán... Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Štádler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som dnes hlasoval proti tomuto uzneseniu a síce preto, lebo som toho názoru, že je to právo každého občana Európskej únie a musí to siahať aj ďalej, aby mal možnosť sa stiažovať a aby sa sám rozhodol, ako sa chce stiažovať. Môže to pro- riešiť prostredníctvom mass médií alebo internetových stránok alebo prostredníctvom tlače, bez toho, aby politikovia nejako poučovali občanov. No ale tu nadväzam na to, čo povedal kolega Kaminský považujem za absolútne nesprávne spomínať nejaké štáty alebo nejaké národnosti, vzhľadom na to, či ide na, o, o štát člen, členský, z Európskej únie alebo nie. A to poukázanie na, na Poliako, na polskú komunitu je absolútne nevhodné a preto ja by som neodporúčal takto to uvádzať. Kriminalita nie je národná črta, je to niečo medzinárodné, dámy a páni. Ďakujem pekne. A teraz pán Salvatore Jakolino na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že iste dáva zmysel predložiť spoločný návrh, keď je takúto dôležitú tému. Ide tu predsa o diskrimináciu. Ide tu diskrimináciu voči občanom, ktorí mali byť integrovaní a mali byť prijatí tam, kde objektívne existujú pre nich pracovné príležitosti. Častokrát tu ide aj o spájanie rodín. Konec koncov ide o to, že európske občianstvo alebo občianstvo Európskej únie je niečo špecifické, niečo mimoriadné. To znamená, že je dôležité hovoriť o témach integrácie a príjmania. Existuje konec koncov v tejto súvislosti aj smernica. No a my pracujeme na tom, aby sme pripravili Európsky rok občanov a musíme sa zaoberať e, prekážkami, ktoré ešte vlastne bránia tomu, aby to európske občianstvo skutočne fungovalo. Samozrejme, internet je tiež veľmi dôležitý nástroj, ale aj tam je nutné dodržať určité podmienky. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pani Basesku na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím teraz na tomto mieste vystúpiť preto, lebo konferencia predsedov rozhodla, že iba šéfovia politických skupín budú môcť vyjadriť svoj názor v rámci rozpravy. To znamenalo, že ostatní poslancovia boli obmedzení v slobode prejavu. Jednoducho nemôžeme e, tolerovať takéto xenofóbne označenie určitých občanov, pre všetkým zo strednej a východnej Európy. Konec koncov zoberme si to, že v minulosti e, práve takéto predsudky vedli k holokaustu a potom masakre e, v Srebrenici, potom v let, minulý rok v lete po udalosti v Norsku. Takže musíme si uvedomiť, že zastupce holandskej vlády, ktorí sú tu v eh, politickej skupine EPP sa nedištancovali od strany PVV, nikto sa neospravedl, nemôžeme odôvodňovať diskrimináciu, extrémizmus, xenofóbiu a eh, postup vlády. Takýto postoj, takýto prístup nasleduje po ďalších krokoch, uražujúcich krokoch, ktoré vykonala holandská vláda, ako napríklad zablokovali prístup Rumunska do Schengenu a obmedzili e, ďalšie veci. Teraz pán Bielan, ďakujem pekne, pán predseda, súhlasím so stanoviskom komisárky Reding. Ide tu o tú možnosť stiažovať sa na niektorých e, pracovníkov z iných členských štátov. Myslím si, že tu je jasné porušenie e, aký komunitér. Myslím si, že tu ide o prejav extrémneho nacionalizmu. Som trošku prekvapený, že tu bola nedostatočná reakcia na túto hanebnú aktivitu a je to škoda, že takéto niečo pochádza práve z Holandska, pričom Holandsko tradične má s Polskom e, veľmi dobré vzťahy. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli a chcel by som povedať, že Poliaci, imigranti vždy majú iba pozitívne úmysly a pevne verím, že takéto niečo sa nebude opakovať v nejakom inom členskom štáte. ďakujem pekne a teraz má slovo pán Mitro Repo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za toto uznesenie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby parlament jasne odsúdil akúkoľvek formu netolerancie. Diskriminácia na základe národnosti, a teda odmietnutie tejto diskriminácie, to je základný princíp Európskej únie. Podľa nášho názoru tu ide o otvorenú formu diskriminácie, ktorá je absolútne neakceptovateľná. To odsúdenie je preto také dôležité, lebo tu existuje riziko, že by sa to mohlo rozšíriť aj do iných členských štátov. Podporovať eh, predsudky to vedie k tomu, že sa potom ľudia delia na tých dobrých zo západu, na tých zlých z východu alebo na toho usilovného zo severu a na toho lenivého z juhu parlament musí konzekventne proti takomuto protestovať. Ďakujem pekne. A teraz na minútu pán Van Heke. Ďakujem pekne. Myslím si, že bolo by možné spomenúť citát Shakespearea, že jednoducho spravíte veľa pre nič. Jednoducho, o čo tu ide? V Holandsku existuje určitá internetová stránka, ja môžem e, pre seba povedať, že ja to nepovažujem za vôbec pozitívnu iniciatívu. A v zásade by som chcel súhlasiť s eh, kolegom Štádlerom. Myslím si, že v Holandsku teda existuje táto strana, ktorá bola vždy proti pristahovalcom, či už legálnym alebo ilegálnym, to znamená, že bez na to, odkiaľ pochádzali, a jednoducho táto strana má podľa môjho názoru právo osloviť takýmto spôsobom voličov a Európsky parlament by sa do toho nemal v žiadnom prípade miešať. Musíme si uvedomiť, o čo tu ide. Ide tu o slobodu vyjadrenia svojho názoru. Takže to je niečo, čo predsa e, čo sa musí hodnotiť hľadiska politickej korektnosti a preto nesmieme ísť až príliš ďaleko. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán posel. Ďakujem pekne pán Wilders a tá stránka, ktorú zrealizovali, to je absolútne extremistický krok a jednoducho je to tolerované z holandskej strany a preto som prekvapený, že sú tu dvojité metre. E, Maďarská vláda bojuje proti pravicovým radikálom a neustále sa tlačí do nesprávneho kúta je nesprávne označovaná, aj keď energeticky, energeticky postupuje. A v prípade holandskej vlády je to ináč. Tá je neustále otvorovaná, dôležité by sme o tom hovorili otvorene. Ja by som chcel odporovať pani Nikolaj v jednom bode. Kresťanskí demokrati v našej politickej skupine sa jasne vyslovili proti tejto internetovej stránke, za čo som vďačný. Považujem za dôležité, aby holandská vláda to celkovo odmietla, ktorá čoraz viac ide euroskeptickým smerom. A myslím si, že to je aj dôsledok toho, že doteraz bolo všetko iba strpené. Pevne verím, že v Holandsku sa opätovne obnoví situácia, že budeme môcť byť hrdí na tento zakladajúci štát EÚ. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujem. Teraz pán Filip Klajs má slovo. Er Ďakujem, pán predseda. Keď Polsko alebo iní Európania um, sú znehodňovaní kvôli ich pôdu, tak je to podľa mňa zle. Ale otázka je, čo s um, touto stránkou strany PVV um, ehm, um, e, sa zamýšľa. Ide tu o webovú stránku, na ktorej sa môžu nahlasovať problémy. A ja si myslím, že teraz v parlamente sú ľudia, ktorí sa domnievajú, že so Schengenom nie sú žiadne problémy. Ale so Schengenom a otvorením vnútorných hraníc e, už však máme problém, lebo sme otvorili dvere organizovanej trestnej činnosti a teraz e, nemôžeme v mene politickej korektnosti a e, morálnej nadradenosti sa tváriť, ako by neexistovali žiadne problémy. Musíme ich uznať a riešiť, pretože ináč e, nemôžeme zaručiť rešpekt medzi e, národmi. Ďakujem. Teraz e, vysvetlenia hlasovania k výsledku prezidentských volí v Rusku. Pán Michal Kaminský má slovo najprv. Vysoký parlament európejský. Pán predseda, dámy a páni, čo sme videli v Rusku, nemožno naozaj nazvať voľby Technicky samozrejme sme ehm, mali hlasovacie lístky s ehm, číslami kandidátov a voliči mohli ísť e, do volebných miestností a dozvať hlas, ale ehm, práve stále viac počúvame, že dokonca aj pri sčítaní bolo viacera nezrovnalosti a e, to nie je jediný dôvod ale v týchto voľbách kandidáti boli ozaj no, rozbov a nebolo eh, im umožnené zúčastniť sa na voľbách a preto som nemohol hlasovať eh, za uznesenie parlamentu, ktoré síce odsudzuje, čo sa stalo v Rusku, ale nezachádza dosť ďaleko. Mali eh, sme byť oveľa silnejší pri kritizovaní e, Ruska a nedostatku demokracie. Pán Daniel Han na jednu minútu. Každý, každý štát e, podľahol e, tlaku Putinovho revanšizmu a energetické diplomácie Balské štáty, Bielorusko, Moldovsko, Gruzinsko v 2008 a aj Azerbajdžan a nemusíte e, byť e, sused e, Ruska, aby ste to schytali. Mali sme problém, že náš veľvyslanec čelil problém s vyhostením diplomatov v afére Litvinieko, ale čo s takéhoto správania môžeme získať. Myslím si, že odpoveď e, je v tom, čo nemecký historici nazývajú e, primát e, innen politik, to znamená vy vo vašich rozporav to slúži tomuto režimu, aby zachoval problémy na svojich hraniciach a preto rozvoj pluralistického, liberálneho, viacstranického režimu v Rusku nie je jednoducho len dobrý cieľ sam o sebe, ale pre nás je to nutné, aby sme to presadzovali v zahraničí zahraničnej politike. Ďakujem bardzo. Jedna min- Ďakujem pekne. Jednu minútu pán poslanec Viktor Uspavskis. Nie ma... Jest, proszę bardzo, panie pośle. Niech pan A sa páči, za poslanec. Ďakujem, pán predseda. Hlasoval som za toto uznesenie a to z dvoch dôvodov. Predovšetkým som bol pozorovateľom pri voľbách do Dumy. Aj počas prezidentských volieb som hovoril osobne s rozličnými kandidátmi a nikto nemal žiadne námietky. Nemôžeme jednoducho povedať, že, ele- že voľby neboli férové. Obávam sa troška, že Európsky parlament nemá morálne právo diktovať svoj názor iným. V Európskej únii sú predsa tiež porušovania ľudských práv, keď e, ľudí dávajú do žaliezok, zabraňujú im v stretávaní sa, keď ide o voľby a takisto verejné televízne stanice preukazujú skreslenia. Aj Európska únia skrýva svoje zločiny voči politickým oponentom. Rok po roku ľudí ťahajú po súdoch a bol vytvorený mechanizmus, ktorý umožňuje, aby ľudia dokázali svoju pravdu len po 10-15 rokoch, keď im politickú kariéru už zrujnujú. Je mi ľúto teraz minúta pre pána Štadlera, aby vysvetlil svoje hlasovanie. Pán predseda, ja som rád, že kolega Uspas eh, Kis hovoril pred mnou, eh, pretože eh, môžem potvrdiť to, čo som sám videl v Rusku. Sám som bol pozorovateľ, aj kolega Gardner to teraz povedala. Bolo to priznačené, ako tá debata prebehala. My sme nielenže súhlasili s kritikmi Ruska, ako kolegyňa predom povedala, alebo to je nezmysel, čo povedal kolega Brok proti kolegyne Gardíny. E, rovnako platí, e, že e, keď chceme vnúcovať, tí, ktorí chcú vnúcovať Rusom Um, slobodu prejavu a um, názoru nie sú um, pripravení túto akceptovať tu v tejto snemovni. Uh, Rusi nie sú uh, deti nesvojprávne, oni vedia ako uh, sami narábať s demokraciou a vedia ako zabezpečiť stabilitu a nechcú sa vrátiť k tým časom, ktoré nastali za Jelcina, kedy sa obhacovali nehanebne na ruskom bohatstve iní. A toto je výsledok týchto volieb. Ďakujem, pán poslanec Dombilan. Myslím, že dva poprzednie wystąpienia pokazują. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že dva predchádzajúce vstupy ukázali, aká efektívna aké efektívne je Rusko pri budovaní svojho vplyvu. Základným problémom Ruska dneška je nedostatok politického pluralizmu. To je čoraz jasnejšie a to, že obmedzuje práva médií. Výsledky prezidentských volieb keďže nie všetci kandidáti mohli kandidovať, sa nedajú považovať za reprezentatívne. Takisto e, neregulérnosti pri priebehu volieb, najmä porušovania volebného zákona, to treba dobre rozanalizovať. Je však možné potvrdiť, že v Rusku sa sú hnutia, v ruskej spoločnosti sú hnutia, ktoré zlepšujú celkový stav. Ľudia sa v Rusku začínajú obávať o osud národa a nie je to celkom tak, že iba režim vedie krajinu. Súhlasím eh, s tým, že by mal začať dialog a malo by sa rokovať aj s prodemokratickou opozíciou a mali by sa aj odstraniť eh, nevhodné reštrikcie. Čo sa týka úlohy politických strán, možno treba podporiť občianske slobody a zjednodušiť eh, zákony. Brusel by mal podporovať spoluprácu s Ruskom v tomto duchu. Ďakujem, hovorí predseda. A teraz pán Repo na jednu minútu. Pán predseda, ehm, situácia je taká, že ehm, musíme aj eh, uznať eh, značné pokroky, ktoré v Rusku nastali po komunizme eh, ten jasný podvod a ehm, falšovanie volie pri prezidentských voľbách by nebolo nutné, pretože neboli tam žiadny ozajstný protikandidát proti Putinovi a politická opozícia by mala lepšie spolupracovať a e, sociálne médiá už dosiahli dobré výsledky a ruská spoločnosť sa po voľbách do Duny veľmi silne eh, aktivizovala a hm, toto eh, tiež eh, zastiahlo Putina a hm, Putin musí uznať, že dnešné Rusko nie je to Rusko, ku ktorému sa dostal k moci pred 12 rokmi. Revolúcia druhú arabskej jary však v Rusku nenastane a spoločnosť sa musí e, demokratizovať a Európsky parlament to musí zohrať dôležitú úlohu pri e, tej podpore tejto, tohto procesu. Teraz pani Adrkajnan, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za toto uznesenie napriek tomu, že podľa mňa e, nehodnotí správne výsledky ruských prezidentských volieb. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že Európsky parlament si musí sám vyhodnotiť tieto voľby a potom treba uznať, že voľby neboli slobodné a neboli férové. Minulý rok, v decembri, keď boli voľby do Dumy a takisto tento rok prezidentské voľby, oboje e, je možné spochybniť a legitimnosť výťazov je takisto sporná. Preto je logické, že tu niektorí kolegovia a kolegyne navrhujú, aby sa zmenili volebné zákony a toto treba zapracovať do uznesenia. Kolegyne, kolegovia, po týchto voľbách sa Rusko stáva krehkou krajinou a musíme naozaj veľmi pozorne sledovať, čo sa deje a takisto vzťahy s Ruskom a medzinárodnými organizáciami treba pozorne sledovať. Kristina Ojuland má teda slovo. Vážený pán predseda, aj ja som hlasovala za toto uznesenie a to hlavne preto, že mnohé dôležité pozmenujúce a doplňujúce návrhy sa napokon do rezolúcie dostali. Ja osobne a môj predseda Guy Verhofstadt predl- sme predložili dôležitý pozmeňujúci návrh, kde sme zdôrazňovali, že naozaj tieto voľby neboli férové, neboli slobodné a to znamená, že Európska únia ako celok musí si z tohto vyvodiť závery, musí sa rozhodnúť, či boli tieto voľby legitímne a musí sa rozhodnúť, či zvolený prezident je legitímnym prezidentom. To znamená veľa pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom. Pred pár dňami sme mali vypočutie, kde pán Kasianov a Kasparov boli prítomní. Boli tam kolegovia, ktorí kladli otázku, či EÚ môže vôbec mať naďalej vzťahy a tváriť sa, že sa nič nestalo s Ruskom. Toto je stále otázka. Teraz má slovo pani Jatenmaky. Bohužiaľ ju nevidím, nie je prítomná v miestnosti a preto má slovo pán posel na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán Putin je jasný antidemokrat a práve preto uznesenie mohlo byť ešte aj také ostrejšie. Chcel by som ale do budúcnosti požiadavať nasledné body, ktoré sú dôležité. Poprvé, dôležité je, aby bola e, poskytnutá pre opozíciu rozsiahla možnosť demonstrovať, potom po druhé prepustiť všetkých opozičných predstaviteľov, ktorí sú zadržiavaní, po tretie vybudovanie slobodných nezávislých médií, lebo potom je možné uskutočniť slobodné voľby, po štvrté vybudovanie nového registračného postupu pre skutočné, skutočne demokratické strany, aby sa vytvorila stranická pluralita a na základe toho zopakovať voľby do Dumy z minulého roka. Iba vtedy je možné sa zamýšľať nad alternatívou k tyranii Putina. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Teraz jedna minúta dla... Ďakujem pekne. A teraz pán Takula. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za toto uznesenie ako člen Európskeho parlamentu, ako člen Európskeho parlamentu samozrejme musíme sa zasadzovať za naše vlastné hodnoty. Musíme preto v Rusku podporiť a požadovať demokratické reformy a samozrejme k tomu patria aj slobodné voľby. Podľa našich predstav ruský parlament, ako aj ruský prezident neboli zvolení vôbec legálnym spôsobom. Preto samozrejme musíme naďalej spolupracovať, musíme podporiť demokratický vývoj, demokratické úsilie a Európska únia samozrejme musí požiadať aj nové voľby. Keď sme teraz tu v Štrasburgu, musíme myslieť aj na to, že Rada Európy je tuto vlastne vedľa nás a oni tiež prišli s tými požiadavkami na Rusko, ktoré Rusko musí naplniť napríklad v oblasti ľudských práv. To znamená,

Jako ostatní głos zabierze pan poseł... A teraz posledný rečník je pán Lansbergis. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za celé uznesenie, ale napriek ten text mohol um, byť jasnejší pri hodnotení um, tohoto podvodného konania um, v Rusku pri voľbe do úradu prezidenta. Chcem tu ohlasiť aspoň jeden pozemný návrh, ktorý bol predložený ako A1 e, v časti úvodných ustanovení, e, ale neprešiel cez konanie. A teda zdá sa, že keď berieme vážne tento postup e, výberu osoby za, predsedu, za prezidenta Ruska, neprešiel kompetentnou a ozajstnou voľbou. Przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz je vysvetlenie hlasovania k uzneseniu situácii v Kazachstane. Prvý má slovo pán Michal Kamienský. E, e, e, Vážení poslanci, geopolitický Kazachstan vyplňa veľmi dôležitú funkciu nielen vo svojej časti sveta, ale aj v celej oblasti, ktorú nazývam Eurázia. Kazachstan doteraz je štátom, ktorý ktorému sa úspešne podarilo vyhnúť sa nacionalistickým a náboženským konfliktom, ktoré sú tak časté v tejto časti sveta a preto z um, národnostných eh, a náboženskej značenlivosti by eh, sme mali sledovať tento štát a preto s obavami sledujeme, čo sa stalo v decembri minulého roku, ako je smrť medzi účastníkmi demonstrácií, eh, ktoré spôsobovali starosti na celom svete. A preto som eh, spokojný s tým, že kazašské orgány, ako ukazujú posledné informácie, sa ako e, vinných dať pred súd a mali by sme vyslať e, jasné posolstvo a odkaz a tí, e, ktorí sú za to vinní, by mali ísť pred súd. Ďakujem pekne teraz Daniel Hanan. A nevidím ho tu, preto jednu minútu má pán Murphy, Paul Murphy, nech sa páči. President, uh, my group, the European United Left, proposed a number of... Moja skupina Zjednotená ľavica mm, navrhla niekoľko pozniečných návrhov na um, posilnenie tohoto uznesenia. Ja uh, odsudzujem masaker uh, aj um, potlačanie politickej opozície a obťažovanie opozičných médií a nezávislých uh, odborov a pracovníkov a hneď od začiatku som podporoval štrajk e, ropných zamestnancov, pretože myslím, že ich požiadavky sú spravodlivé a tiež e, podporujem e, snahy všetkých opozičných aktivistov, ktorými som sa stretol. Nakoniec no som sa musel zdržať od konečného hlasovania o tomto uznesení, pretože napriek všetkými obavami, ktoré to spôsobuje pri vážnom porušovaní vo ľudských práv, toto uznesenie len podlieha tým eh, snahám eh, propagandy kazachského štátu, zatiaľ čo situácia v teréne sa stále zhoršuje. Kolejná głos poprosila pani poseł. A eh, ďalej pani poslankyňa Vilant, nech sa páči jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja som tiež hlasovala za uznesenie ku Kazachstanu. Včera v tejto snemovni sme mali rozpravu, hĺbkovú rozpravu o tom, čo sa deje v Kazachstane. Udalosti z decembra minulého roka sú takého druhu, ktoré nemôžeme prehliadnúť. Každý, ktorý mal čosi dočinenia s tým, že, sa ľudia, že tam ľudia zomreli na týchto demonstráciách, to treba vyšetriť. Kazachstan sa musí venovať tejto téme. Je to dôležitá krajina, pretože má zdroje, je to mocná krajina, je v záujme Európskej únie spolupracovať s Kazachstanom, ale podmienkou takejto spolupráce musí byť to, že Kazachstan sa presunie k demokracii, k ochrane hodnôt. Prezident Nazarbajev má teraz jedinečnú príležitosť svoju krajinu, svoj národ priviesť k svetlejším zajtrajškom, k demokratickým princípom. Ďakujem. Teraz má slovo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 sa situácia, že sa zlepšila a kazachské autority sa snažia zlepšiť situáciu s ľudskými právami vo svojej krajine a takisto vyšetrujú, že sa streľba do robotníkov na ropných poliach e, vyšetruje v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií. Aj FBI vyšetruje to, čo sa deje, dialo v decembri. Myslím si, že všetky fakty sú už známe. A my sme jednoducho sa zdržali hlasovania. Je bizarné, že máme takú istú, také isté stanovisko ako GUE, hoci my ho máme z rozličných iných dôvodov. Ďakujeme. A teraz vysvetlenie hlasovania k situácii v Nigerii. Vysvetlenie hlasovania. Slovo má pán Štadler. Vážený pán. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za toto uznesenie. Chcel by som tomu ale povedať, že E, toto je iba jedna problémová oblasť, ktorou sa musíme zaoberať. Musíme si uvedomiť, celkovo v moslimských krajinách dochádza k významným útokom proti kresťanom a kresťanským spoločenstvám, ako napríklad voči koptom v Egypte. To sa ešte zhoršilo ešte od začiatku arabskej jary. To isté sa týka aj Sýrie, kde vlastne rebeli zakra- zakročujú proti e, kresťanom. To isté sa týka Iraku, a jednoducho kresťania sa v Iraku stali zrazu úplne malou, e, malou menšinou. Množstvo e, kresťanských Iračanov je napríklad teraz aj v Rakúsku. Jednoducho musíme si uvedomiť, že je to náboženský konflikt, ktorý ohrozuje kresťanov e, v tejto krajine a musíme podstatne viac spraviť pre tieto kresťanské spoločenstva. Ďakujem bardzo, tylko dla vyjašnenia. v... Ďakujem pekne. Počas vyhlásenie hlasovanie pre vašu informáciu. Jednoducho nepovolujeme postup s modrou kartou. Dobre, a teraz sa dostávame pánovi Kaminskému. Vážený pán predseda, poslankyni poslanci, kresťania v súčasnosti vo svete sú e, náboženskou skupinou, ktorá je prenasledovaná skutočne výrazným spôsobom. Toto sa deje na mnohých kontinentoch, na, na nešťastie aj v Nigérii. To znamená, že mnohí ľudia, ktorí tu sedia v tejto miestnosti, e, súcitia s našimi prenasledovanými bratmi a sestrami v Nigérii. Preto sa Európsky parlament vyjadril tejto veci a jednoducho nie je možné v 21. storočí dosiahnuť také, takú situáciu, aby kresťania, ktorí sa hlásia k Eh, lásky k blížnemu, že títo jednoducho sú vraždení a prenasledovaní. Jednoducho je dôležité eh, vykonať kroky na to, aby sme podporili našich kresťanských bratov v Nigérii. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Murphy na jednu minútu. Spolu s mojou sesterskou stranou v Nigerii, demokratické hnutie socialistov, odsudzujem hnutie Boko Haram. Táto organizácia nemá čo ponúknuť ľuďom Nigérie iba hlbokú etnickú a náboženskú nenávisť, na, nenávisť, ktorá si vyžaduje aj zásah štátnych síl a skorumpovaných politikov. Pre socialistov je odpoveď na tieto rozpory určite nie násilie, ale masové hnutie, ktoré môže zjednotiť robotnícku triedu a chudobných v boji proti spoločnému nepriateľovi. V tomto prípade je to e, veľké korporácie a štátny systém, ktorý žobračujú ľud Nigerie, pretože si berú obrovské percento z príjmov z ropy. V januári bol všeobecný štrajk v Nigerii, najväčší doteraz. A zdá sa, že to je iba signál pre režim, aby sa zmenil. Toto potrebuje Nigéria, boj za to, aby chudobní a robotníci mohli takisto mať podiel z obrovských prírodných zdrojov a bohatstva, nie hlboké etnické a náboženské rozpory. Ďakujeme a posledným rečníkom pre k tomuto, k tomuto uzneseniu je pán Bernd Posalt. Vážený pán predseda, najväčšie krajiny, ktoré 8, 8 najväčším producentom ropy sú kresťania prenasledované extrémistickou skupinou skutočne brutálnym spôsobom, ako napríklad potvrdzuje teraz ten útok na na ľudí, ktorí sa nachádzajú na omši v katolickom kostole. Keď my ako Európska únia jasne nepovieme, že jednoducho sme ochrancami kresťanov na svete, tak sa bude takéto niečo opakovať. My sme v zásade za eh, dialog medzi náboženstvami za náboženskú slobodu, ale zároveň jasne hovoríme, ak sa my nebudeme starať o kresťanov, kto by to mal spraviť? A ja som vďačný, že Európsky parlament veľmi jasne ide touto cestou a preto by som si od pani Ashton očakával, aby povedal jasnejšie slovo aktivity týmto smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže dostávame sa k poslednému bodu, ktorý sa týka uznesenia o 6. svetovom fóre o vode a ako prvý, prvá vystúpi pani Miranda, zase, že nie je v miestnosti a preto má slovo pán Štádler. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, dnes sme mali skutočne zaujímavú a dobrú diskusiu o uznesení, ktoré sa týka 6. Svetového fóra o vode. Myslím si, že to, čo povedala pani komisárka, je dôležité a síce, že musíme zakročiť voči tým štátom, ktorí pri e, transponovaní smernice, eh, rámci smernice o vode, jednoducho zaostávajú. A tu ide o to, aby sme vyslali takýto signál, že tie štáty, ktoré sú aj mimo tejto smernice, tak e, aby videli aj štáty mimo Európskej únie, že my berieme e, šetrenie s vodou vážne. Dôležité sú tu aj také veci, ako musíme rozlišovať medzi technickou vodou, ako aj pitnou vodou. To sa musí, toto povedomie sa musí rozšíriť na celom svete, lebo jednoducho nemôžeme iba sa pozerať na to, že ľudia ktorí vlastne e, musia žiť z vody, ktorá je vlastne odpadová voda z priemyslu. Musíme tu mať uzatvorené okruhy vody, teda technickú vodu a pitnú vodu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Kaminsky. E, Vážený pán predseda, dámy a páni, zhromaždili sme sa tu v Štrasborku medzi 12. a 16. marcom a v tomto istom čase v Marseji sa koná 6. fórum o vode. Hovorí sa tam o záležitostiach veľkej dôležitosti, pretože mnohí obyvateľia Zemegule nemajú vodu, napríklad v mnohých oblastiach Afriky je prístup k vode buď veľmi stiažený, alebo jednoducho neexistuje. Práve preto podporujem vyhlásenie, že prístup k vode je jedným z najdôležitejších ľudských práv, veď voda je podstatná pre život. A preto je veľmi dobré, že náš parlament a Európska komisia sa zapojili do tejto záležitosti. Pri príležitosti tohto fóra dúfam, že aj na iných fórach sa o tejto veci bude hovoriť. A teraz odovzdávame slovo pani Bašesku. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože zlepšenie prístupu k vode prispieva k zlepšeniu životnej úrovne ľudí. Efektívne hospodárenie s vodou je mimoriadne dôležité najmä v kontexte znižovania chudoby. Verím, že všetky aspekty, ktoré súvisia s životným prostredím a s klímou, by sa mali v kontexte týchto E, rozhovorov viac prepojiť so vykoreňovaním chudoby, ochrana vodných zdrojov. Toto všetko by sa malo dať na program Dňa Rio plus 20. Efektívne narábanie s vodou, nakladanie s vodou nielen z hľadiska hospodárstva, to je skutočne dôležité. Podporujem, aby sa vytvorili globálne plány manažmentu vody a zároveň si myslím, že je nevyhnutné opäť preskúmať dostupné financovanie na tieto účely, pretože musíme zlepšiť prístup ľudí k týmto službám. V Rumúnsku je kvalita vody prioritou pri implementovaní environmentálneho aky. Ďakujem. Pán kolega Poselt. Pán predseda, ja som eh, v minulý týždeň v Ríme mal príležitosť eh, preštudovať, ako intenzívne eh, sa eh, jednotliví účastníci pripravujú na toto svetové fórum o vode a to ide o budúcnosť ľudstva a preto vítam toto uznesenie, ale domňam sa tiež, že by sme eh, sa museli s tým oveľa intenzívnejšie zabrať. Voda je nie len zdroj života, ale môže byť aj zdrojom smrti a môže e, rozputať e, vojny a vražné konflikty, keď je málo. A preto je nutné, aby sme e, sa postali o to, ako povedala kolega Bosesku, že bude príslušné hospodárske opatrenia zavedené a osobitne pri fantáziách o privatizácii vody keďže som za sociálne trhohospodárstvo, aby sme e, obmedzili tieto fantázie a e, voda e, patrí celému ľudstvu a preto som tam navrhol s tým príslušné úvodné ustanovenie a upozním si navrh a preto voda nesmie byť predmetom vydierania a útlaku. Ďakujem a nakoniec pán Charles Stanok. Moja skupina je za toto tento návrh uznesenia k 6. Svetovému fóru o vode, pretože takmer polovica sveta nemá prístup k základným veciam, ako je voda. 800 miliónov ľudí používajú bezpečnú, nehygienickú vodu na pitie a myslím si, že medzinárodne je to veľké ohrozenie. Takisto ohrozenie životného prostredia sa spomína v tejto správe ako jedna z priorit a veľmi správne. Sme radi, že táto správa tiež aj e, zvýrazňuje prístup k vode ako prostriedok k boju za mier a odvratenie vojnových konfliktov. Myslíme si, že zdieľané hospodárenie s vodou aj s podzemnou vodou by sa malo, by malo preklenúť hranice. Takisto má voda svoju úlohu pri riešení konfliktu na Blízkom východe, kde má aj svoju politickú úlohu. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám všetkým. Už sme prešli všetkými, re, zoznam všetkých rečníkov sme prešli, takže do tretej je rokovanie odročené.